Slovo dostane spravodajkyňa tiež na 4 minúty. Nech sa páči. Yes, it's working. Technology is... A, výborne, technológia funguje. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, vážený predseda Timmermans, tieňoví spravodajcovia, ja som veľmi rád, že som mal spolupracovať na tejto správe, pokiaľ ľudské právo technológie. Chcela by som sa ešte poďakovať ľuďom, ľuďom z celého sveta, ktorí zdieľali svoje príspevky a návrhy. Mnohí to riešili online spôsobom a takto vlastne sme dospeli k textu, ktoré sme hlasovať na výbore AFED a o ktorom budeme hlasovať zajtra tu na pléne a ten text je o to kvalitnejší. Pokiaľ technologický rozvoj majú zásadný vplyv na ľudské práva, môžu ich zlepšiť a zároveň môžu aj obmedziť môžu zlepšiť prístup k informáciám, zlepšiť slobodu prejavu a slobodu združovania sa a zároveň pokiaľ ide o dokumentovanie a zdieľanie informácií o porušení ľudských práv a korupcii, je možné využiť informácie z otvorného internetu a mobilných telefónov, možno to šíriť viac ľuďom, núdzová pomoc, monitorovanie volieb, sa spoliehajú na technológie a môžu posilniť ľudí. Avšak technologické systémy je možné aj zneužiť ako nástroje na porušovanie ľudských práv prostredníctvom cenzúry, masového sledovania, slep, sledovania e, osôb a zabezpečiť prístup k zariadeniam a som ďalšie možnosti. Takže okrem technických špecifikácií, samotný kontext, v rámci ktorého sa využije informačné a komunikačné technológie, stanovuje do veľkej miery to, či vlastne budú sa používať na rozvíjanie alebo potlačenie ľudských práv. Ide tu o štáty, ktoré vlastne využívajú tie technológie. Ide o to, aké tam budú vlastne demokratické zábezpeky a dohľad tieto aspekty by sa mali posúdiť veľmi podrobne, pokiaľ ide o politiky EÚ, vyššia miera zodpovednosti a transparentnosti, pokiaľ ide o takéto prenikavé technológie. To je relevantné z hľadiska e, demokracie ľudských práv. Častokrát sa to prezentuje rozličnými spôsobmi ako určité vyváženie medzi bezpečnosťou a slobodou. Hovorí sa vlastne o tom, ako to vlastne prospieva ľudským právam, sa zvýši bezpečnosť ľudí. V zásade by to malo fungovať tak, že by to malo vzájomne sa posilňovať a systémy by sa nemali predávať eh, nekontrolovaným spôsobom na globálnych trhoch. Takže pokiaľ ide o šírenie týchto systémov, samozrejme ťažko to môžeme zabrániť a myslím si, je dôležité, aby my ako inštitúcie EÚ a ako ESVČ sme sa snažili chrániť našich vlastných občanov, našich diplomatov, naše informácie. Ide tu o systémy, vlastne, o ktorých tu diskutujeme, spravodajské služby, kriminálne združenia, hakery s negatívnym úmyslami, Všetci vlastne si môžu zakúpiť a využiť takéto technológie, ktoré vlastne boli vyrobené v Európe. Pokiaľ kredibilitu našich externých politík, tak sú podkopávané priamým spôsobom, ak napríklad nejaká spoločnosť Talianska získa licenciu na predaj technológií do Ruska alebo Sudan alebo Francúzska, spoločnosť môže predávať nejaké digitálne kódy, ktoré môžu otvoriť akékoľvek dvere aj keď boli vlastne chránené rozličnými heslami alebo inými opatreniami. A čo je ešte horšie, obajci ľudských práv v Mexike, Azerbajdžane, Kolumbie, Egypte, Turecku, Iráne alebo v Rusku by mali byť chránené politikami EÚ, nemali by pôsobiť proti ním a nemali by sa takto zneužívať technológie vyrobené v EÚ. Na záver som chcela povedať, že pokiaľ ide o politiky EÚ, mali sa merať na ľudské práva takým spôsobom, aby technológie sa využívali E, užitočným spôsobom a aby sa toto, toto úsilie zosúladilo. Táto správa obsahuje mnohé konkrétne myšlienky, pokiaľ samotné odporúčania týkajú sa toho, že by nemal byť zákaz nejakých e, technológií zakódovania. Ide o to, aby sme prostredníctvom našich politík sa snažili vlastne obhajcom ľudských práv a žurnalistom pomôcť, keď sú konfrontovaní s, tla, s tlakom a kontrolou, mali sme posilniť možnosti komunikácie. Európa má určitú prioritosť a mali mať ambície, aby sa stala globálnym lídrom, pokiaľ ide o technológie, ktoré môžu prospieť ľudským právam a samozrejme to je možné, ak pôjdeme pozitívnym príkladom. Ďakujem. Thank you, uh, madam. Ďakujem pekne. Teraz môžeme pristúpiť v spontánnej rozprave. Kolegyne, kolegovia, chcel by som povedať, že budem mať piatich rečníkov v rámci tejto rozpravy v každom kole, v rámci každej správy. Takže na jednu minútu dostane slovo teraz pán Polčák. Chcela by som zdôrazniť, že kolegovia, ktorí sa vyjadrili tých diskusí, nedostanú vždy slovo v následnej rozprave. Ale samozrejme pokúsim sa byť čo najspravedlivejšie, takže nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Chcel som sa poďakovať za predloženie tejto správy. Podľa môjho názoru je skutočne dôležitá. Zameriava sa na to, čo je podstatné. Takže ide tu v zásade otázku, za koľko môžeme predať naše svedomie sú tu firmy, ktoré podnikajú v Európe, za koľko sú ochotné brať svoje svedomie do iných štátov, kde sa potom využívajú na určité činnosti, ktoré sú v Českej republike alebo Európskej únie nemysliteľné. Toto je správa, ktorá sa týka toho, do akej možnosti sú prenosné ľudské práva aj do iných štátov a myslím si, že vlastne o tom by sme mali viesť intenzívnu diskusiu. Samozrejme sú tu základné ľudské práva, ktoré sú univerzálne, znamenajú isté hodnoty, ktorými sa dajú zatieniť iné problémy ako HDP a zamestnanosť, ale sú to aj ľudské práva, ktoré žiaľ s nami nezdiela celý svet. To znamená, že mali sme hľadať nejakú hranicu. Ďakujem pekne kolegyne poslankyne, že ste pracovali na tej téme. Ďakujem. Thank you. And now... Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pán Kaputo Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Tento návrh uznesenia hovorí o tom, aké riziká vyplývajú z porušovania ľudských práv v súvislosti s používaním nových technológií, hlavne v súvislosti s internetom. Minulý rok bolo podpísané veľké množstvo písomných prehlásení, ktoré sa týkajú porušovania práv v oblasti elektronického obchodovania, keď sa niektoré technológie môžu zneužívať. Ak táto oblasť nebude príslušne regulovaná, vymkne sa akékoľvek kontrole ex post. To znamená, že môže porušovať ľudské práva a každý z nás môže byť viac zraniteľný. Je tu veľké riziko nelegálnych aktivít v nelegálnych oblastiach a my sa musíme snažiť zo všetkých síl, aby sme to nejaká vyriešili. Ja súhlasím s návrhom tohto uznesenia a myslím, že zodpovedné osoby mali k tomu, alebo teraz zodpovedne mi k tomu mali pristúpať všetci aktéry. Ďakujem pekne. A teraz pán Jakovčič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať pani Šáke za jej správu. No hneď na úvod by som chcel povedať, že internet samozrejme otvoril Európskej nové oblasti slobody. Avšak pripomína mi to Alfreda Nobela, ktorý objavil dynamita a veril, že bude slúžiť mierovým účelom. Bohužiaľ neskôr sa použil vo vojnách, ako všetci dobre vieme. Situácia je podobná aj s internetom. Otvoril nové oblasti pre slobodu, ale tiež nové možnosti pre zneužitie, hlavne diktatorskými režimami ako vieme, Európska únia s nimi obchoduje, má uzavreté výhodné dohody, no a preto je dobré, že táto správa varuje pred možnosťami zneužitia v budúcnosti a ja som presvedčený, že komisia to v budúcnosti tiež použije pani Hautala na jednu minútu. Vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda komisie, je nepochybné, že IKT sú otázkou ľudských práv. Je to tak výhoda pre ľudí, ktorá im pomáha e, komunikovať a šíriť informácie o porušovaní ľudských práv, ale je to tiež pascov pre ľudí, ktorí bojujú za ľudské práva. Pani Šáke pripravila vynikajúcu správu, ktorú musíme podporiť v hlasovaní. Myslím, že treba uznať, že komplexnosť niektorých aktivít, tak aj VU e porušila našu reputáciu a to porušovanie ľudských práv v Iráne, Uzbekistane, Bielorusku a mnohých iných krajinách a hovorím o poskytovateľoch telekomunikačných služieb, Nokia, Siemens a mnohé ďalšie. A myslím, že treba zdôrazniť bod správy, kde sa hovorí, že poskytovateľe služieb a sieťových služieb by mali zverejniť ich spojenia na rôzne režimy a rovnako treba chrániť informátorov. Pán Arnaut, na jednu minútu teraz, nech sa páči. No a v tejto správe je uvedené mnoho dobrého a myslím, že treba sa postarať aby, o to, aby sme sa vyhli na zbytočnej cenzúre, hlavne internetu, aj keď osobne si myslím, že najlepšie eh, by to urobili národné vlády ale rád by som upozornil na odsek 17 správy. V tomto odseku sa hovorí o politicizácii obchodu, je to o nútení našich eh, západných odvod tretím krajinám ako podmienku obchodovania s rozvojovými krajinami. Pre mňa to je nielen neakceptovateľné, ale je to tiež veľmi arogantné, pretože uh, vidíme, že lepšie vieme, ako rozvojové krajiny, ako by mali vyzerať ich zákony. My môžeme hovoriť, eh, čo majú robiť je to zase po ich suverenity a ja nemôžem podporiť správu s takýmto znením. Ďakujem pekne a slovo dostáva komisár Timmermans, aby zareagoval. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Ja by som chcel skutočne poďakovať pani Šáke za vynikajúcu správu. Dobrý moment, jeho, jeho články o negatívnych stránkach moderných technológií a svete IKT. Správa obsahuje mnohé naliehavé odporúčania a nevyhnutnosť konaťa. Komisia vie, že EÚ musí konať a musí šetriť pripojenie na IKT. Rovnako to vidíme aj v stratégii jednotného digitálneho trhu, ktorý komisia nedávno prijala. EÚ chce chrániť ľudské práva vo všetkých eh, oblastiach eh, zahraničnej činnosti. Dnes eh, sa vzhľadom na vysokú, veľkú úlohu IKT v našom každodennom živote a prístup k internetu a mobilnej telefóny, tak podpora ľudských práv online a offline a prepojenie medzi novými technológiami a ľudskými právami sú kľúčom k našim snahám a podporu ľudských práv a demokracie na celom svete. A preto Zdieľame názor Európskeho parlamentu, že IKT sú kľúčom pri podpore ľudských práv a základných slobod. Rovnako Zdieľame obavy vyjadrené vo, v správe o tom, že niektoré základné práva, napríklad eh, právo na slobodné vyjadrovanie a prístup k informáciám, ochranu osobných údajov, eh, môžu byť porušované kvôli svojvoľnej cenzúre, dozoru, zhromažďovaniu údajov, hlavne keď sa to vykonáva hromadne a nie na legitímne účely. Vyžaduje si to od nás všetkých zjednotiť naše snahy a, ochraňovať základné práva. Musíme podporovať rozvoj a budovanie demokratického dozoru a nemôžu sa teda nástroj štátu používať na obmedzovanie slobody prejavu. A my chceme usmernenia, o demokratických hodnotách presadzovať v našich vzťahoch s tretimi krajinami. No a preto komisia tiež podporuje a víta vymenovanie osobitného spravodajcu OSN pre právo na ochranu súkromia. Je dôležité zaistiť, aby naša reakcia na teroristické útoky nemala negatívne dopady na základné práva, hlavne na slobodu prejavu a informácie a právo na ochranu súkromia. Bezpečnostná agenda EÚ, ktorú komisia tento rok prijala, preto jasne hovorí o tom, že komisia jasne otestuje všetky bezpečnostné opatrenia e, na dodržavanie ľudských práv a súčasne zaistí ich efektivitu. EÚ chce pomáhať bojovníkom za ľudské práva, aktivistom občianskej spoločnosti a nezávislým žurnalistom, aby mohli používať IKT v boji za slobodu. EÚ je tiež aktívna pri obrane mediálnej slobody a spustila dva nezávislé projekty v rámci Európskeho centra pre slobodu tlače a médií s podporou tohto parlamentu. Projekt bude riešiť porušovania mediálnej slobody v EÚ, podporovať krajiny a opatrenia na pomoc ohrozeným žurnalistom, ktoré doplní aj digitál, doplňa digitálne školenia. Tiež eh, EU príjme sankcie eh, proti autoritárnym režimom, ktoré používajú IKT alebo eh, proti bojovníkom za ľudské práva, ako napríklad v Sýrii. Čo týka špecifických sankcií, tak Európska únia reviduje exportné kontroly, aby sme zabránili vývozu citlivých technológií, ktoré by sa dali zneužiť na porušovanie ľudských práv. V decembri 2014 sme zaviedli nové kontroly na vývoz intruzívneho softvéru a technológie na monitoring internetu. A ďalej skúmame možnosti rozšíriť exportné kontroly na technológie počítačového dozoru, ktoré sa dajú použiť na telekomunikačný dozor, ktorý porušil ľudské práva. Tak ako pani Šáke o svojej správe píše, je tu veľká potreba e, sledovať dopad ľudských práv, e, teda dopad nových, moderných technológií na ľudské právo vo všetkých e, oblastiach. Komisia a SVČ spolupracujú na dosahovaní tohto cieľa. IKT pomohli podporovať slobodu na globálnej škále a to je naša spoločná zodpovednosť súkromného sektora, občianskej spoločnosti, vlád, medzinárodných organizácií a jednotlivcov. Európska únia je pripravená a ochotná e, zopakovať svoje odhodlanie, podporovať nediskriminatórny prístup k IKT. Ďakujem kolegovia, diskusia je ukončená, budeme hlasovať.